doplňujúce návrhy podľa vás nie sú, nie sú prípustné. Takže áno, súhlasím s vami, zajtra chceme ten zoznam. Áno, ak dovolíte, ja vám aj odpoviem. Parlamentné služby vypracujú takýto e, zoznam, teda vypracovali ho a pred dvoma hodinami mi ho predložili, takže je to úplne čerstvý zoznam. A vedzte, že vám ho okamžite aj poskytnem. A teraz Karlo Cassini, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že budeme rešpektovať vaše rozhodnutie. Myslím si však, že e, pozmenujúci návrh, e, ktorý sa nahlási e, vopred, neznamená prispôsobenie rokovaciemu poriadku. Myslím si, že aj ústavný výbor, ústavný výbor má e, povolenie robiť e, zmeny, pokiaľ ide o e, prispôsobenie rokovacieho poriadku. Pokiaľ to navrhne niektorá politická skupina alebo jednotliví poslanci, tak je možné túto iniciatívu uplatniť. Na pozadí širokej reformy alebo prispôsobenia rokovacieho poriadku, myslím si, bola využitá príležitosť uskutočniť korektúry aj v iných oblastiach a tu považu- nepovažujem za e, nepriateľné, predovšetkým pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, e, je potrebné to zapracovať do rokovacieho poriadku v zmysle Lisabonskej zmluvy. Niektoré ustanovenia sa týkajú práve toho. Veľmi často sa odvolávame na duch Lisabonskej zmluvy na ducha Lisabonskej zmluvy. To znamená, že parlament bude posilnený aj voči rade, ale aj e, interne. Samozrejme, že vaše rozhodnutie rešpektujeme, pán predseda, ale napriek tomu si dovolím túto poznámku. Pán e, Čaba Sandor Tabajdi. Ďakujem. A teraz má slovo pán Tabajdi. Ďakujem, pán predseda táto e, rozpráva jasne odzrkadľuje tú situáciu, že v histórii Európskej únie i parlamentu sme svedkami reformného procesu takého veľkého významu, že nebudeme v stave e, vyriešiť ho jednou správou. Chcem poblahoželať pánu Martinovi a pánu Korbetovi za e, ich prácu, takisto účastníkom diskusie, ale je tu množstvo tém, ktoré ešte musia byť v budúcnosti právne vyjasnené. Jeden príklad. Teší ma, že e, vidím, že parlament jasne e, deklaroval podporu e, charty základných ľudských práv. Vieme však, že množstvo krajín žiadalo o výnimky, to znamená, že je tu množstvo obáv, napríklad i e, zajtra diskutované jazykové práva a sú tu mnohé otázky, ktoré nie sú e, súčasťou aký komunitér. To všetko teda treba my podľa mňa jasne e, definovať, že totiž charta základných práv musí jasne stanovať, alebo my musíme jasne vidieť, ktoré práva budú Európskemu parlamentu dávať možnosť e, definovať svoje postoje, pretože zoberme si napríklad jazykové pravidla. E, e, na Slovensku pán Orbán by v budúcnosti nemal mať možnosť hovoriť, že to nie je európskym problémom. Ďalšia rečníčka na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Hovorím k vám ako demokratka, ako človek, ktorý má demokratický mandát, mandát rovnaký ako všetci ostatní, ktorí tu do tohto parlamentu boli zvolení. Tiež som e, človekom, ktorý pochádza e, z oblasti e, Spojeného kráľovstva, ktoré, ktorá veľmi trpela kvôli tým, ktorí tu chceli ničiť demokratickú politiku. A preto som prišla aj s väčšími očakávaniami vo vzťahu k tomu, ako parlament bude riešiť demokraciu. A napriek tomu počas svojho prvého mandátu demokraticky zvolená poslankyňa zistujem, že e, som e, nepripustená sa stretnutiam koordinátorov, že nemôžem povedať nič na konferencii predsedov a že tieto témy, e, ktoré by mali byť otázkou e, diskusí a teší ma, že vôbec sa snažíte to vyriešiť. Ale Chcela by som vás vyzvať, pán predseda, aby ste tieto e, otázky čo najskôr doriešili, pretože je dôležité, aby demokratický mandát tohoto parlamentu bol rešpektovaný. A tiež vás vyzývam, aby ste sa stretli so zástupcami nezaradených poslancov, ktorí tiež sú demokratmi a chcú e, predložiť svoje názory. Ďakujem. Mr. Elmar Brock. Ďakujem slovo má pán Elmar Brock. Pán predseda, milí kolegovia, chcel by som kolegu Martinovi zablahoželať e, za e, veci, ktoré sme ktoré sú vedené v zmluve. Musím povedať, že Európsky parlament sa Lisabonskou zmluvou e, stáva plnohodnotným parlamentom, čo sa týka rovnoprávnosti. Preto je na čase, aby parlament skutočne dosiahol e, tento moment. Tak jednotliví poslanci, politické výbory, ako aj e, politické skupiny. Ja si e, myslím, že to bolo rozumné rozhodnutie na konferencii predsedov. Výbory parlamentu spolupracujú e, s národnými e, parlamentami, ale je tu príliš veľa byrokracie. Preto si myslím, e, že by sa to malo riešiť aj pokiaľ ide o posty podpredsedov. Pokiaľ výbor predkladá návrhy, ide o rozhodnutie v pléne či teda parlamentné služby o tom rozhodujú alebo nejaké iné miesta. Pokiaľ e, návrhy sú zlé, tak samozrejme nemôžu očakávať e, súhlas väčšiny. Pravdepodobne sa mnohí obávajú, že musia robiť e, rozhodnutia v súvislosti s nejakými návrhmi, ktoré nie sú dobré. Ináč si totižto tieto návrhy neviem vysvetliť, ktoré obmedzujú práva jednotlivých e, poslancov. Kolík e, Roberto Gualtieri. Ma Roberto Galtieri a to na 1,5 minúty. Con l'approvazione del rapporto Martin il Parlamento europeo adempie a un compito ineludibile. Ďakujem, pán predseda. Schválením správy pána Martina Európsky parlament si splnil úplne potrebnú úlohu, vzhľadom na to, že čo skoro nám do platnosti vstúpi Lisabonská zmluva. Text je veľmi jasný a správny a správnym spôsobom obohacuje náš rokovací poriadok o niekoľko nových e, prvkov, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Silnejšia úloha EP, legislatívny proces, rozpočtový proces a, e, a úloha parlamentu v nich a tak ďalej. Chcel by som ešte e, e, pripomenúť procedúru prieskumu parlamentných zmluv, kde parlament bude mať úlohu predkladateľa návrhu a potom tu tiež máme úlohy národných parlamentov. V tejto oblasti Európsky parlament bude mať teraz osobitné právomoci, osobitné vzťahy s týmito parlamentami a tým pádom bude mať aj osobitnú podporu občanov Európskej únie. Nebude to len byrokratická inštitúcia. Sú tu určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nepriamo týkajú účelu tejto správy. Tie môžeme odložiť, pretože budeme mať neskôr možnosť tieto otázky prebrať dôkladnejšie. A to vtedy, keď sa bude hovoriť o dôkladnejšej revízii našeho rokovacieho programu. Napriek tomu sú tu veci, ktoré bude e, e, možné vyškrtnúť. Otázky, ktoré by sa dali pridať Mám na mysli osobitne pozmejúci návrh zdôrazňujúci otázku pozorovateľov a toho, že je potrebné do úvahy brať to, aby títo pozorovateľia boli osobami, ktoré boli kandidátmi na kandidátkach do EP a neboli zvolení. Ďakujem. Ďalším je pán Paolo Rangel. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom chcem zablahoželať pánovi Martinovi a pánovi Korbetovi, dvom spravodajcom. A ako člen ľudovej strany sa chcem vyjadriť k pozmenujúcim návrhom. Teda chcem vypichnúť aspoň hlavné body. Týka sa to národných parlamentov Demokracia v, parlam- v Európe vyplýva aj zo vzťahu s národnými parlamentami. A tento návrh vlastne vytvorí dvojitú e, demokratickú legitimitu. Posilní sa demokracia, ktorá vyplýva z vlastných mechanizmov Európskeho parlamentu, kontrolná úloha, legislatívna úloha a po druhé, Eh, bude to výsledok demokratickej spolupráce s národnými parlamentami eh, vďaka viacerým nástrojom. Takže plne súhlasím s predloženými návrhmi, ale nesúhlasím s tým kolegom, ktorý povedal, že úvod eh, teda zavedenie mechanizmov na vzťah s národnými parlamentami sme mali nechať na neskôr. To nie je správny postup a čo sa týka návrhy Sayer a Brok, v prípade Kozaku, tu súhlasím. A taktiež e, súhlasím s tým, čo povedal pán Brok a ostatní o e, prevahe vlastných e, interných služieb Európskeho parlamentu. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu skutočná zmena v povohe tejto inštitúcie. Týka sa to našej politickej činnosti a schopnosti mať za veľmi krátku dobu legislatívne nástroje, ktoré nám umožnia využiť tie obrovské príležitosti, ktoré zo sebou prináša Lisabonská zmluva. A to vlastne bude mať aj na, vplyv aj na budúce fungovanie EÚ. Paradoxné je, že ide o rozšírenie federálneho, ale aj subsidiárneho rozmeru EÚ. Je to rozhodujúce pre našu budúcnosť. Ale zatiaľ sme dostatočne nezohľadnili e, obavy európskych občanov a jednotlivcov v tomto procese. Chcem to vysvetliť. Európa je veľmi dôležitá pre životy našich občanov, ale e, občania a rodiny netvoria jadro našej politiky. Skôr naopak, subsidiarita bola využená na posilnenie úloh inštitúcií. Preto e, subsidiarita, tak ako je to zakotvené v charte základných práv je rozhodujúcejšia ako kedykoľvek predtým. Monitorovací systém na e, skutočné hodnotenie našich legislatívnych návrhov, hlavne čo sa týka rešpektovania princípu subsidiarity, to je skutočné východisko, ak máme mať inštitúcie, ktoré budú zaručovať práva našich občanov a nebudú im šéfovať. Teraz ďalší rečník, pán Devigo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa vrátil e, k prípustnosti pozmenujúcich návrhov v zmysle e, článku 153 ste vy tá osoba, ktorá o tom rozhoduje. Myslím si, že to nemôžeme jednoducho prenekať službám, e, ktoré majú dočinenia s Lisabonskou zmluvou alebo nie. Myslím si, že táto inštitúcia je dostatočne suverénna na to, aby o tom rozhodovala sama. Pán predseda, chcel by som vás poprosiť o to, aby tieto kompetencie, ktoré v zmysle rokovacieho poriadku máte, aby ste ich skutočne aj využili a sami o tom rozhodli. Ďakujem. E, ďakujem Ďakujem. Teraz poprosím ešte raz pravodajcu, aby sa ujal slova. Pán Martin. Ďakujem a ďakujem všetkým účastníkom diskusie. Chcem nadviazať na slova pána Daviga. Pán Cassini bol veľmi uvážlivý k týchto otázkach. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vôbec nesúvisia s Lisabonskou zmluvou, sú tu. E, je to celkom zjavné. Niektoré e, prešli týmto parlamentom, ale my sme mať snáď e, oddelenú E, diskusiu k týmto otázkam, kým sa pristúpi k hlasovaniu. Jednu vec však chcem zdôrazniť. Nikto poslancom e, e, nezabráni, aby predkladali také problémy, a ako povedal predrečník, kde predsedníctvo stráca niektoré právomoci, nikto tomu nezabráni v budúcich diskusiách v tomto parlamente. Ďalšie pozmeňujúce návrhy úloha národných parlamentov, tie nevyhnutne by nemuseli súvisieť s Lisabonskou zmluvou, ale máte pravdu, súvisia s duchom implementácie Lisabonskej zmluvy, pretože eh, na základe Lisabonskej zmluvy sa tu mnohé mení. Takže prosím, buďme uvažliví, rozlišujme medzi tým, ktoré sa eh, týkajú fungovania našich orgánov a tie, ktoré nie priamo súvisia s Lisabonom a nemalo by sa o nich hlasovať tento týždeň. Ďakujem.